todos. Dobrý deň. Začali by sme bodom číslo 1 schválenie dnešného programu. Všetci máte pred sebou návrh programu schôdze, ak nemáte žiadne námietky, myslím, že môžeme program rokovania schváliť. Bod číslo 2. Tlmočnícky režim. Máme k dispozícii všetky jazyky s výnimkou malčiny. Potom trialógy, informácie o trialógoch. Poprosím pani Blinkevičiute, ktorá je spravodajkyňou pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Vážení kolegovia, takže ako vyzerá situácia v súvislosti s fondom EGF. Pred dvomi rokmi, prepačte, pred dvomi týždňami sa konal prvý interinstitucionálny trialóg. Predtým sa konalo stretnutie tieňových spravodajcov, diskutovali sme o možnosti politických trialógov. Počas e, zasadnutia tieňových spravodajcov sme sa uzhodli, že sme pripravení podporiť stanovisko Európskeho parlamentu, e, aby som bola špecifickejšia, E, žiadne politické, ne, nebude sa konať žiadny politický dialog. Musíme si vyčkať na to, ako, aká bude podoba viadočného finančného rámca. Keď nemáme predstavu o tom, ako bude vyzerať rozpočet, myslím, že nemôžeme začať rokovať o tomto fonde. No a rozhodli sme sa, ale že budeme pokračovať v technických trialógoch. Začali sme včera. Technický trialóg sa včera konal 3 hodiny, diskusie boli intenzívne, snažili sme sa o kompromis pri každom z bodov a my sme Musím konštatovať bohužiaľ, že k nejakému značnému pokroku nedošlo, ale všetko sa to odohrávalo v konštruktívnej atmosfére. Budeme v týchto technických trialógoch pokračovať. Ďalší bude 11. marca a ten 11. marec bol rezervovaný na politický trialóg, ale ako som povedala, nemáme výsledky na to, aby sme sa pustili do politického trialógu. Dnes bude sami diskutovať o viacnočnom finančnom rámci, ale nemôžeme, ako hovorím, začať diskutovať na politickej úrovni bez toho, aby sme mali predstavu, ako vyzerajú jednotlivé, jednotlivé e, čísla. Rada by som vás ďalej informovala, že sme komisii zaslali list. Požiadali sme v ňom komisiu, aby nám aby predložila najrelevantnejšie návrhy, ktoré sa týkajú e, programov v rámci EFG. Ale nepodarilo sa nám vlastne do konca decembra dosiahnuť nejaký výsledok alebo dohodu a stať sa môže všeličo, môžeme, musíme byť pripravení aj na rôzny typ situácií, ku ktorým môže dôjsť. My sme preto komisii zaslali list, kde hovoríme o programoch EGF, takže toľko. Keď bude niečo nové, istotne vás poinformujem. Veľmi pekne ďakujem. Poďme teraz k bodu 3. Schválenie zápisnice z predchádzajúcich schôdzi, ak nenamietate, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Máme tu hneď bod 4. Bod 4 je posunená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti. Udelala, udelila by som slovo pánovi správodajcovi, pánovi Pizarovi ešte prítomný v sále, ale nie je. Žala si niekto z tieňových spravodajcov vystúpiť? Toms. Ďakujem. Ja, vystup, ja vystupujem v mene pani Skitedal, ktorá je tieňovou spravodajkňou. Bohužiaľ tu dnes s nami nemôže byť, keďže ochorela. Keď sa pozrieme na pozmenujúce návrhy, tak sme radi, že došlo k určitému konsenzu, pokiaľ ide o pokračovanie fungovania siete. Počas eh, tých pr- prvých rokov došlo k rozvoju siete. Sieť priniesla veľkú prednú hodnotu členským štátom. Mm, myslím si, že e, sieť e, sieť mala svoje pozitívne strany, ale určite tam existuje aj priestor na zlepšenie. Um, Pokiaľ ide o tie pozmenujúce návrhy, tak mali by sme sa e, snažiť e, nemeniť príliš túto sieť, ale predsa len by v rámci rozhodnutia mali byť rozpracované niektoré z oblasti. Za EPP konštatujeme, že tie body, respektíve, že tie body, ktoré zdôrazňujeme my, sú následovné. Odborné vzdelávanie, ktoré by malo na zreteli potreby podnikov, ďalej digitalizácia, um, dopyt ponuka na európskom pracovnom trhu a spolupráca s inými službami zamestnanosti. EPP je proti pozmenujúcemu návrhu, ktoré sa týkalo stálej štruktúry siete a samozrejme tešíme sa na ďalšie zasadnutia tieňových správodajcov do budúcna. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Za pani Alieva Veli. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada poďakovala aj tým, ktorí prispeli pozmenujúcimi návrhmi. Myslím si, že prístup siete by mal byť inkluzívny. Okrem e, toho si myslíme, že sieť by mala naďalej pokračovať v svojej činnosti, posilňovať svoju spoluprácu so sociálnymi partnermi, s, zamestn- s asociáciami zamestnávateľov a celkový rámec eh, by mal byť taký, aby zodpovedal potrebám, potrebám pracovného trhu. Skutočne potrebujeme efektívnu politiku, je potrebné, aby sme podporili zraniteľné skupiny. No a v súlade s cieľmi eh, ako napríklad digitalizácia, tam je dôležité, aby boli k dispozícii príležitosti a aby bola k dispozícii podpora v súvislosti s, s, s digitálnou transformáciou. Radi by sme sa pridržali návrhu komisie, pokiaľ ide o lehotu, počas ktorej má fungovať sieť. No a mm, myslím si, že by sme to mali rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Za ID, pani Zambelli. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o túto sieť, je dôležitým nástrojom, určite pomohla vo veľkej miere európskym občanom a práve preto treba predlžiť posilnenú spoluprácu e, až do roku 2027. E, je veľmi dôležité reformovať a prispôsobovať tieto centra, pretože v niektorých krajinách nie je, sa, sa tak nedeje. Podporujú totiž e, respektíve mali by podporovať aj zamestnancov, aj zamestnávateľov. My predkladáme pozmenujúci návrh v tejto súvislosti. Ďalší náš návrh sa týka digitalizácie. Myslíme si, že takýmto spôsobom by sme, by sme zaručili dva dôležité body. Jednak lepšie fungovanie služieb, ako aj um, transparentnosť a chcem pripomenúť, že je veľmi dôležité si vymieňať osvedčené postupy medzi členskými štátmi. <clears throat> Záverom by som rada pripomenula, že sieť by mala byť, by mala byť eh, by mala pomôcť podporiť e, národnú politiku práce bez toho, aby obmedzovala e, politiku členských štátov. Ďakujem veľmi pekne, respektíve politické kroky členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som poprosila pána kolegu Munia Saturiho. Nech sa páči. Merci, madame la présidente, chers collègues. Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne Dovolte mi na úvod, na úvod vysvetliť spokojnosť s touto e, prácou, ktorá k tejto téme bola odvedená. Zdá sa, že je to technická práca a je na prospech občanov. Myslím si, že koordinácia verejných služieb je veľmi dôležitá. Treba pracovať na overených postupoch, na zovzájomňovaní. My sme predložili e, pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o rovnosť ľudí, pokiaľ ide o potrebu vzdelávania ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o otázku ekologickej transformácie, pretože to je potrebné. Je potrebné, aby to prinieslo pracovné príležitosti udržateľné a kvalitné, ako aj ide o to, aby sa pomohla nezamestnaným na personálnom skutočne takým spôsobom, aby to bolo šité na mieru. A preto sa teším, že takto sa zaangažovali všetky politické skupiny. Máme zhruba 60 pozmeňujúcich návrhov a tá diskusia takto medzi nami umožní spravodajcovi pánovi Picarovi zohľadniť kompromisné návrhy, ktoré budú asi i zaujímavé. Teším sa, že vlastne tá spolupráca tejto oblasti mm, vzbudila takúto živú diskusiu. Ja si myslím, že politika a symboly sú dôležité. Súkromný sektor sa permanentne stále formuje, ale je dôležité, aby aj tento odbor, táto časť sa jednoducho takto zorganizovala. My to vyjadríme v našich pozmeňujúcich návrhoch. Nejde tu o to, že chceme dávať politickým autoritám, parlamentom práva E, nejaké nadmerné, ale treba tu vniesť do toho určitý symbol udržateľnosti tejto spolupráce, ktorá má byť nad prospech nás všetkých. Takže tá diskusia tu bude aj pokračovať. Ja som rád, že tu môžem takto participovať na tejto diskusii s, s, s tieňovými spravodajcami a s pánom Pisarom a dúfam, že sa nám podarí vypracovať čo možno najlepší text pre nás aj pre našich občanov. Ďakujem. Obrigada, Veľmi pekne ďakujem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 ide o všeobecnú časť. Pokiaľ ide o e, pozmenujúce návrhy k tejto časti, tak tam sa hovorí o Um, právomociach, eh, ktoré eh, sú právomocami členských štátov. Ide tam o vzdelávanie a podobne. Ja si myslím, že niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov idú nad eh, rámec, v rámci ktorého máme, v rámci ktorého je to našej gestii. Hovoríme tam o ekologickom dohovore a podobne. Myslíme si, že je treba vedieť lepšie e, vyhodnotiť prácu a fungovanie e, celej siete. No a v nadchádzajúcich rokoch sa určite budeme koncentrovať na ekologickú transformáciu, ale to, to by nemala byť jediná oblasť práce pre verejné orgány cieľom niektorých orgánov, e, respektíve cieľom niektorých pozmenujúcich návrhov je prekročenie právomoci verejných orgánov. Ehm, pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, nuž e, takáto politika je ale v pravomoci členských štátov. Oni sú tými, kto sa majú rozhodovať o tom, ako a s kým budú spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím Kostasa Arvanitisa e, v sále. E, poprosím pána spravodajcu, pána Pizara. Ospravedlňujem sa, že sme začali. I keď ste neboli prítomní v sále, mali, máme totiž e, máme totiž bohatý program, takže sme museli začať. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, že som prišiel neskoro. Na úvod by som vám všetkým rád e, poďakoval za váš záujem o túto správu. Bolo predložených 59 pozmenujúcich návrhov, no a to e, poukazuje na záujem o túto správu. Pozmenujúce návrhy určite zlepšili obsah tejto správy umožnilo nám to sa pustiť do hĺbkovejšej diskusie o tejto téme. Mm, cieľom niektorých pozmenujúcich návrhov bolo, bola akási aktualizácia um, cieľov a posolstva e, celej siete. My by sme chceli posilniť účasť sociálnych partnerov, podporiť rodovú rovnosť, to je pre nás veľmi dôležitá téma. Chceli sme sa zaoberať aj dlhodobou nezamestnanosťou, e, problémami e, osôb e, s postihnutím. My sme tam ďalej zaviedli aj odvolávku na Európsky pilier sociálnych práv a rozvojové ciele. Nemyslím si, že by sme mali E, strácať zo zreteľa ciele, ktoré sú zakotvené v zmluve o fungovaní Európskej e, únie. A musím zdôrazniť, že všetci podporujeme to, že, e, k, že musí dôjsť k, slu, k skvalitneniu, posilneniu služieb verejnej zamestnanosti Máme tu digitalizáciu. V pracovnom svete prebieha veľa zmien. V súčasnosti je to všetko e, veľmi dynamické. No a práve o tom pojednávali mnohé pozmenujúce návrhy. Navrhovali e, doladenie znenia a podobne. Potom dve také citlivejšie veci. Poprvé, e, úloha parlamentu pokiaľ ide o fungovanie siete samotnej. Sieť by mala sieť by mala byť e, predmetom preskúmania zo strany parlamentu každých 7 rokov. Sieť by mala mať trvalý charakter. Bolo by preto najlepšie alebo najvhodnejšie pre parlament, aby zohrával aktívnu úlohu, legislatívnu úlohu, nemal by podľa nás byť len nejakou pasívnou stranou, ktorá by pripravila z času na čas nejaké stanovisko. Takže parlament by mal zohrávať legislatívnu úlohu. Druhá otázka, ktorá vyvolala intenzívnu diskusiu, je spolupráca medzi sieťou a tretími krajinami. Myslím si, že sa to stane, že táto otázka naberie na dôležitosti, um, keď Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu. A práve tu podľa nás potrebujeme vyvážený prístup. Treba zvážiť aj rozpočtové možnosti siete, pochopiteľne, ale musíme sa ubezpečiť, že, tejto, že táto spolupráca sa bude môcť rozvíjať v prípade potreby. E, sieť má podľa nás v parlamente širokú podporu a my sa snažíme o vyváženosť, o vyváženú správu a dúfame teda, že táto správa odráža stanovisko všetkých členov výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo kolegyňa Rondinelli. Veľmi pekne ďakujem. Návrh komisie posilniť spoluprácu eh, ohľadne služeb zamestnanosti je niečím, čo môžeme len podporiť. Pomôže nám to pri výmene osvedčených postupov a podobne. Ja preto plne zdieľam prístup pána správodajcu. Dokument len počiarkuje dôležitosť tohto celého procesu. Ja som predložila pozmenujúce návrhy, e, kde hovorím o potrebe posilnenia spolupráce siete a o tom, že by to nemal byť len proces sám o sebe. Všetko by, všetko by sa malo diať v súlade s cieľmi sociálneho pokroku. Um, hovoríme tam aj o ekologickom dohovore ale realizácia dohovoru znamená transformáciu na nový produkčný a spotrebiteľský model. Ale táto transformácia musí byť spravodlivá pre všetkých a naše podniky sa budú musieť rozvíjať v súlade s novými paramet- parametrami, ale zároveň nemôžeme. Áno, vážená pani predsednička, ja sa ospravedlňujem. Ja som... Vždy, vždy ma stresuje, eh, že nemám veľa času. Prepačte, ospravedlňujem sa. No, záverom poviem len toľko. že tie politiky musia byť nastavené tak, aby to nemalo negatívny dosah na našich občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ak sa už nikto nehlási o slovo, tak teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči. Thank you very much, Chair, and uh, thank you to the rapporteur. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom. Nemám čo dodať, skutočne bola odvedená vynikajúca práca zo strany všetkých a myslím si, že treba oceniť uvedomenie si tej, toho, že tá sieť môže byť skutočne e, podporný nástroj, pokiaľ ide o túto otázku a pokiaľ ide o to, čo sa robí na národnej úrovni. Zdôraznil by som teda, že to nejde, nejde tu o sieť, ktorej by predsedala komisia. A Ide o nástroj, ktorý podporuje e, verejné služby v oblasti zamestnanosti, e, kde sa implementujú vlastne tie veci, ktoré vy ako legislátori e, ste prijali. To znamená, to je tá záruka pre mladých, implementácia Európskeho sociálneho fondu. A pokiaľ ide o stálu výmenu názorov, myslím, že toto sa iba posilňuje. Just, there are few points uh, maybe to comment on. It's very, very... Takže je tu pár vecí, ktoré by sa oplatilo ešte spomenúť, pokiaľ ide o tie signály v oblasti digitalizácie, pokiaľ ide o tie odvolávky ohľadne ekologického dohovoru Green Dealu a ďalších pozmenujúcich návrhov, ktoré možno v správe v budúcnosti ešte sa môžu objaviť. Možno, pokiaľ ide o tú otázku predlženia alebo načasovania, to načasovanie je E, usústiažnené s rozpočtom. E, nejde tu o to, aby sa tá sieť zastavila, ale ako to tu bolo správne povedané, je to možnosť, aby sa kolegislátori vyjadrili na to, aby sa aktualizovala tá sieť. Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, treba povedať, že ak vyšleme príliš silný signál, tak to môže znamenať, že by to bolo príliš medzinárodné grémium a musíme byť obozretní. To sú teda tie kľúčové veci z našej strany a ešte raz gratulujem k vynikajúcej práci. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Neviem, či chce k tomu povedať ešte niečo spravodajca alebo spravodajkyňa, pardon. Eh, chcem sa teda poďakovať všetkým. Pripomeniem teraz stručnosti eh, kalendár. 30. január to je lehota predkladania pozmeňujúcich návrhov. Teraz sa pozmeňujúce návrhy prerokúvajú a 25. marca sa bude o tom hlasovať. No teraz prejdeme vlastne k samotnému elektronickému hlasovaniu. Takže prvé hlasovanie Európsky semester, pokiaľ ide o hospodárskú koordináciu, sociálne aspekty vo výročnej správe o raste za rok 2020. Queria fazer um, um, uma comunicação. Neste momento há duas jedno oznámenie z našej strany. Máme tu dve miesta za Ríniu, ktoré sú neobsadené a nemôžu sa ani obsadiť e, zástupcami, takže máme 53 členov vo výbore a nemôžeme mať e, rovnaký počet hlasov. A teraz ideme k hlasovaniu. Kompromis B, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Sto deväť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie, je to schválené, obspravedlňuje sa pani predsednička. Chcete to overiť? Dobre, v poriadku. Kompromis N. Kompromis N. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zdržali sa schválené. Kompromis E. Pro, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Overíme si to. Excuse me? môžem vás poprosiť, eh, že by ste zopakovali ten kompromis, o ktorom teraz hlasujeme? Je to kompromis E. Otváram hlasovanie. Kto je za? Ospravedlňuje sa pani predsednička. Hlasujeme o kompromise E elektronicky. Teraz je o overovacie hlasovanie. Došlo tu k určitému zmetku. Overujeme teda kompromis E a to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Sto päťdesiat, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis F, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 156 prvá časť, kto je za? Kto je proti? Pani predsednička, keďže dostávame trošku, keďže teda tlmočenie je trošku pozadu, tak e, mám pocit, že tu dochádza k určitým nejasnostiam alebo zmetkom počas hlasovania. Obrigada, vou tentar ser mais lenta. Dobre, tak budeme hlasovať pomalšie. Hlasujme teraz o 156. prvej časti. Tam je dodatočné hlasovanie k tomu kompromisu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis G. Kompromis G. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis I, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz 188, druhá časť, to je dodatok I, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Je to 188. druhá časť. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. E, kompromis je, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis L. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Kompromis L. Votação Otváram hlasovanie. Kompromis L. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Kompromis KA, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis K, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. kompromis M. Kompromis M, kto je za, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kult 5, kto je za, Takže ešte raz, kult 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz kompromis A. Kto je za, kto je proti, zdržali sa. Kompromis O, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zdržali sa, prijaté. Kompromis R, kto je za, proti, Držali sa? Prijaté. Kompromis P. Kompromis P, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zdržali sa prijaté. Kult 10, no sorry, kompromis K, verwurde? Kompromis Q, kto je za? Q, hovorí pani predsednička. Kvečko. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si to. Hlasujme o kompromisu, o kompromise Q. Hlasovali už všetci? Končím hlasovanie. A bolo to schválené. A bolo to odmietnuté o dva hlasy, prepáčte. Imienda 183. 183, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overíme si to. Overujeme 183. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ale bolo to prijaté. 127, to vypadalo. 131, kto je za, kto je proti. zdržali sa prijaté. Kompromis S, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis T, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis U, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijaté. Kompromis V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 281, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AT, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis X, kto je za, kto je proti, Váde. Zdržali sa prijaté. Kompromis Y, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis Z, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o 322, druhá časť, to je doplnenie kompromisu Z. Kto je za? Takže hlasujeme o 328, druhá časť. Je to doplnená, doplňujúca informácia kompromisu Z, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme si to. Druhá časť návrhu 328. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? A toto bolo zamietnuté. Kompromis AC, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 322. časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, ale musíme si to overiť. Hlasujeme o 320. druhá časť. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Chcete zopakovať to hlasovanie ešte raz? Vamos repetir. emenda 320, e Zopakujeme 320, druhá časť. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Prepačte, 338 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 339 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis AA, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AB, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AD, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AE, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A teraz prejdeme k úvodným ustanoveniam. Prvé, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka. Štvorka a štrnáctka, tie sú identické. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Trojka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Peťka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Šeska, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Sedmička, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Osmička, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Desiatka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Jedenáctka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Dvanáctka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AF, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AR, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AG, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AX, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AH, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis AI, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis A je, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AK, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis A2TV, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AL, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AM. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AN. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AS. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté Kompromis AO za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AP, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AU, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AZ, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AV, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz návrh 90, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. kompromis AY, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Hlasovali už všetci? Já todos votaram? A votação está encerrada? Končím hlasovanie. Text bol prijatý. Demos... Felicitações à Clara Dobrev. Muito... Gratulujem pani spravodajkyni. Ďakujeme pekne a môžeme prejsť k nasledujúcemu hlasovaniu. A síce stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020. Budeme hlasovať kompromis 5. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, prijatý. 147, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 149, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Toto si skontrolujeme. Hlasujeme o návrhu 149. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. 150, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 219, druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 24, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Emenda 225 e e a favor 225. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 233. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 234. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. A teraz druhá časť. 239. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 241. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 242, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 10. Za, proti, zdržal sa niekto? Prijatý. 257, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 259, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 262, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. kompromis 11, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 272, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. A teraz budeme hlasovať o druhej časti návrhu 275. 276, 8 sú identické, kto je za, proti. Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. Hlasujeme o druhej časti 275, 276, 277, 278. Začínam hlasovanie. Hlasovali ste. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Chcela by som, chcel by som upozorniť e, každého, vy teda hovoríte po portugalsky a my máme tlmočenie cez viacero e, kanálov, takže to je v omeškaní, takže potrebujeme trochu e, čas a ja teda potrebujem, potrebujeme aj Mm, tlmočenie v posunkovej reči, takže vaša práca je síce perfektná, ale poprosím trošku pomalšie. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Kde sme teraz, prosím? 286. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 288, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 13, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Ešte raz kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 305. 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 307. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 311. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 15. Kompromis. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 298. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. A teraz prvá časť 326. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Chcete to overiť? Dobre, takže si skontrolujme prvú časť návrhu 326. Otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. A teraz prvá časť návrhu 325. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 14. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Tristo tridsať osem, tristo štyridsať tri, identické, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 354, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijatý. 310, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. Takže skontrolujeme si druhú časť 310. -ky. Otváram hlasovanie. Hlasujte. Prosím, končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Teraz 308. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 356, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 360, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 21, kto je za, proti, kto je za, <clears throat> Takže ešte raz 21 kompromis, kto je za, proti, zdržal sa niekto, kompromis je prijatý. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 375, kto je za, proti, prijaté. 376, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 380, kto je za, proti, zdržal sa niekto, návrh je zamietnutý. 381, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale skontrolujeme si 381 elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 412 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 40, 413, e, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 414, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 416, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 425, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? navrie je schválený. 400. A tieto odpadávajú, takže 427 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 428 za, proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si to. Zájem hlasovanie, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. 429, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 430 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 432 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 434 za, proti, prijatý. A teraz 410, 445, 447, 448 a 456, kto je za, proti, zdržal sa niekto, Hlasujeme o niekoľkých návrhoch spoločne 410, 445, 447, 448, 456. To sú identické návrhy. Budeme o nich hlasovať spoločne. Kto je za? Mohli by sme osobitne o 445 hlasovať, lebo k tomu máme niečo iné. 445. Tie sú identické. You can go uh, on voting. Thank you. Dobre, môžete pokračovať v hlasovaní. Dobre, budeme teda hlasovať o týchto návrhoch. Kto je za, proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 454 a 462 to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Periate. 455, kto je za? Proti? Stržal sa niekto? Periate. 458, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? prijatý. 461, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 465, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. A teraz úvodné ustanovenia. Jednotka nie je tá odpada, takže rojka, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Teraz štvorka, peťka, šestka sú identické, takže hlasujme o nich spoločne, kto je za, proti, zdržal sa, niekto, prijaté. Deviatka, dvacaťosmička sú identické, spoločne hlasujme, kto je za, proti, zdržal sa, niekto, prijaté.

identická, tie 64, 64, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. A opäť identické 29, 30, 49, 57, 58, 65, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. 31. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 30, 32. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. Skontrolujme si návrh číslo 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. 33. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Osmička. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 35. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 37. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 38. Kto je teda ešte aj 39. Takže 38, 39. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 40. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 41, 43, 44, 45, 46, 47. Spoločné hlasovanie sú identické za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 55. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Mm, prijaté. 56, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 59, 60, 61, 62, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 66, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 67, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 68, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 70, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 71, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 78, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kompromis 23, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 84. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 87. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 88. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Toto si skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh bol prijatý. 89. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 90. 93. Kompromis, prepačte, spravedlňuje sa pani predsednička, kompromis 3, kto je za, zdr, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 3, 94, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 99, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Stovka, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. 102. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 104. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 105. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 106 hovorí pani predsednička. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička 108. Kto je za, proti, zdržal sa nikto, zamietnuté 110. Kto je za, proti, zdržal sa nikto, prijaté 112. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 114. Kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 115, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 118, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 119, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 120, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 122, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 123, kto je a chcete skontrolovať 122. Dobre, takže otváram hlasovanie. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 123, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 125, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 126, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 128, kto je za? proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme si to. 128 si skontrolujeme, otváram hlasovanie, hlasujte prosím, končím hlasovanie. Návrh, teda je tu rovnaký počet hlasov, čo znamená, že návrh bol zamietnutý. 129, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Mám pocit, že je to prijaté, ale skontrolujme si to pre istotu 129. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste. Končím hlasovanie. Opäť zamietnuté. 131, kto je za, proti. Zdržal sa niekto prijaté 132, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. A teraz spoločne 134 a 137, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 100. 35, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 136, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 138, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. A teraz budeme hlasovať o texte uznesenia celého elektronicky. Zahajujem hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. com Dostávame sa k poslednému hlasovaniu. Všeobecné pokyny pre prípravu rozpočtu. Takže jednotka, kto je za, Proti? Abstenção. Zdržali sa. Foi aprovado. Prijatý. Dvojka za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. navrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 10 za, proti, zdržali sa, Overíme. Overíme návrh číslo 10. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že tento návrh bol schválený, ale overíme pre istotu. Návrh číslo 11. Otváram hlasovanie. Všetci zahlasovali. Končím hlasovanie. Áno, návrh bol zamietnutý. Trinástka. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme druhú časť návrhu číslo 13. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Áno, zamietnuté opäť. 14 za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme návrh číslo 14. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Schválený. 15 za. Proti. Zdržali sa. Nevidela som niektorých kolegov zvinúť ruku. 15 overíme. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Samietnutý. Kompromis číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis 3. Za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28, ale len druhá časť. Hlasujeme k druhej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí? Hlasujeme teraz o celom uznesení elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Dobre, uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne ďakujem všetkým spravodajcom správ, o ktorých sme hlasovali. Ďakujem aj tlmočníkom. Ďakujem za trpezlivosť, za pochopenie. Bola to prvá schôdza, ktorej som predsedala. Som novou poslankyňou, takže možno nie všetko som zvládala dobre. Takže ešte raz ďakujem, ospravedlňujem sa a schôdza sa odročuje a budeme pokračovať schôdzou koordinátorov.